boli dodržané pravidlá platné, ktoré platia v skupine EFD a či sú v súlade s pravidlami Európskeho parlamentu. Už som e, o tom informovala aj konferenciu predsedov. E, návrh kalendára schôdzi na rok 2014. Konferencia predsedov ho schválila. Dátum jednotlivých plenárnych schôdzi sú zverejnené Lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov vyprší v útorok 11. júna na poludnie. Hlasovanie prebehne v stredu 12. júna o 11.30. V stredu podľa článku 74 spolu s predsedom rady budeme podpisovať 10 právnych aktov, ktoré eh, boli schválené v riadnom legislatívnom postupe. Eh, názvy sú zverejnené v zápisnici tejto schôdze. Teraz prejdeme k programu tohto týždňa. Najskôr k dnešnému dňu sú nejaké návrhy, prosím, na zmenu.